Kolegovia, ďakujem všetkým kolegom z Ekonu, Employment, ITRE, doprava, regionálna politika za vaše otázky. Ďakujem aj kandidátovi na post podpredsedu za odpovede. A teraz je tu záverečné vyhlásenie kandidáta na post podpredsedu. Ak vás môžem poprosiť, pán Katajnen. Milí kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne za túto výmenu názorov. Prvýkrát som takto mal možnosť podeliť sa o moje predstavy o tom, ako majú fungovať investície, rast a tvorba pracovných miest. Ak ma potvrdíte vo funkcii, tak by som chcel pokračovať v tejto diskusii o prioritách každého z vás alebo každého z vašich výborov Čiže chcel by som si s vami spresniť, aké priority by sme mali zohľadniť pri investičnom programe. Taktiež ma zaujíma váš názor na lepšie využitie súčasného rozpočtu, ako aj názor na finančné nástroje, ktoré by ste chceli najviac používať. Taktiež, ak ma potvrdíte, potrebujem vašu pomoc pri presadzovaní E, legislatívnych iniciatív, najmä tých, ktoré sa týkajú oblasti jednotného trhu. Je tam veľa otázok, voči ktorým e, boli členské štáty už mnoho rokov, ale myslím si, že dozrel čas na ambicioznejšie úsilie pri budovaní lepšieho jednotného trhu. Inými slovami, dať viac príležitosti malým a stredným podnikom, aby mohli ponúkať svoje služby a výrobky. Takže ako som povedal pred pár minútami, ja by som sa chcel zamerať na skutočné investície a skutočnú spoluprácu politickom živote, ja už nie som politik, ale bol som politikom, teraz som štátny zamestnanec. V politickom živote to chápem, že sú rôzne názory na hodnoty a riešenia. Dochádza ku konfliktom. Ale to, čo som sa naučil v svojej minulosti, bolo, že ľudia nemajú radi, keď sa politici rúvu. To bola aspoň tá spätná väzba, ktorú som dostal ja, keď som bol ministrom financí a premiérom mojej krajiny vždy sa pýtali, prečo sa nezameriavate na tie veci, kde sa viete dohodnúť. A vy ste tu na, práve povedali túto vec, že dôvera neprišla a sa neposilnila medzi bežnými občanmi. Súhlasím s vami. Takže čo ak by sme začali budovať atmosféru, klímu, v ktorej nájdeme viac tých tém, na ktorých sa zhodneme, než tých, kde sa nezhodneme. A využíme túto príležitosť a tohto ducha na posilnenie rastu a investícií. Ja som presvedčený, že to dokážeme. Takže sa vám chcem ešte raz poďakovať, vážení poslanci, za túto dobrú výmenu názorov a želám vám veľmi príjemný zvyšok týždňa a chcem sa poďakovať aj tlmočníkom. Ja hovorím pomerne rýchlo, takže vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám pomohli. A chcem sa poďakovať aj predsedovi a predsedničke a sekretariátu za túto príležitosť. Ďakujem. Ďakujem, pán kandidát na post komisára. A ak môžem požiadať spolupredsedkyňu, keby sa ujal kolegu podpredsedu, keby sa ujal slova. Áno, chcem sa poďakovať kandidátovi na post eh, podpredsedu komisie Katajnovi za toto zaujímavé vypočutie, všetkým poslancom nášho výboru a ostatných výborov, ktorí prispeli do tejto debaty. A teraz chcem povedať, že máme ešte jedno ďalšie vypočutie pána Hila. A teraz by som tu skončil a dám slovo kolegyni Woodstock. Chcem sa vám všetkým poďakovať za otázky a chcem sa poďakovať aj pánu Katajnenovi za, za tento čas. Bola to, bola, boli to tvrdé tri hodiny, ale hearingy sú vždy tvrdé. a najlepší výsledok získate len v otvorenom tvrdom súboji. Tak vám ďakujem za toto vypočutie. a toto nebolo určite posledné stretnutie. Ďakujem spolupracedom, ako aj všetkým vám, poslancom Európskeho parlamentu, pretože táto, mám tu dôležitú funkciu, e, informáciu pre poslancov o pol tretej hearing pána Franca Timmermansa, kandidáta na podpredsedu, prvého podpredsedu. Bude to konferencia predsedov, otvorená konferencia predsedov, takže mali by sme tam byť všetci. Koordinátori ITRE za, o pol druhej, spoločné ITRE Econ Empl o šiestej a ITRE a ENVY, ďalšie rokovanie o siedmej. Ďakujem všetkým tým, ktorí nás sledujú cez internet. Ďakujem vám za to, že ste tu boli s nami.